poslanec Dombrovský bol eh, zvolený za premiéra Lotyšska a preto bude nahradený novou poslankyňou a nová poslankyňa sa bude môcť stať eh, udiať svojho mandátu, keď eh, podpíše všetky povedovacie listiny a tiež dokument o konflikte záujmov. V súčasnosti máme teraz na programe inter